Všetkým vám ďakujem, vrátane tlmočníkov a želám šťastnú cestu domov. A tí, ktorí ešte tu ostanú po 15. tak tým